So, liebe Kollegen, So, jetzt sind alle da. Ich bin... Už, už to všetkých teraz máme. Srdečne vás vítam. Vítam aj nových kolegov, ktorí sa k nám pridali. Vítam všetkých poslucháčov. Našim témou bude dohľad a kontrola e, prepravy odpadu. Máme tu hostia, či hostí, ktorí naznačujú zaujímavú prezentáciu a diskusiu. Chcel by som medzi nami srdečne privítať pána Vargosa za komisiu, potom zastupcu siete Impel, máme pani Cucika, predsedničku a potom je to Jessica McGlade, pre riaditeľkou Európskej agentúry pre životné prostredie. Takže je to naozaj predsedníctvo vysokého rangu. A hneď by som teraz odovzdal slovo komisii, potom sme si počuli prezentáciu a reakciu kolegov, či reakcie kolegov, ktorých tu dnes máme. Srdečne vítam zástupcov frakcie socialistov. Áno, naozaj e, silné zastúpenie. Môžeme z toho spraviť zasadnutie politickej skupiny, um, ale také niečo teraz nepôjde špeciálne v parlamente, takže nech sa páči, dávam slovo komisii. Odštartujte to, prosím. Ďakujem. Volám sa Julio Alio Burges, som zodpovedný za od, odpad v DG životné prostredie a ďakujem za pozvanie pre komisiu, aby sme predstavili správu, aby sme o upra- uplatňovanie nariadenia o preprave odpadu. Najskôr sa pokúsim vysvetliť metodiku, podľa ktorej sme postupovali. Potom chcem, vysvetlím e, rozsah správy a potom zdôrazním e, niektoré hlavné zistenia tejto správy. Takže dovolte začať. Ide o tretiu správu komisie o vykonávaní nariadenia o preprave odpadu. Je to v súlade s článkom 51 nariadenia a je za roky 2007, 8 a 9. Samotná správa vychádza z dvoch rôznych správ, ktoré členské státy predkladajú každoročne. Prvá správa je iba skopírovaná správa Eh, pre sekretariát eh, Bazilejského dohovoru sú tam iba kvantitatívne údaje o cezhraničnom pre, pohybe nebezpečného odpadu. Druhá správa poskytuje dodatočné informácie, ktoré sa predkladajú komisii eh, vo formáte dotazníka. Informácie od členských štátov prichádzajú Eurostatu elektronicky, potom Eurostat tabulky a čísla skompiluje tak, ako to môžete nájsť v pracovnom dokumente, ktorá, ktorý je uverejnený spolu s právou a DG životné prostredie vypracuje e, ten samotný text správy. Podľa nášho názoru najširší štatistický obraz, ktorý predkladá správa, je spolahlivý, ale uvedomujeme si, že sú určité nedostatky a nesúlad Dôvody sú preto dva, respektíve faktory. Poprvé, neskoré predkladanie správ niektorými členskými štátmi. Nebudem ich konkrétne uvádzať, ktoré štáty predložili tieto údaje neskôr. Sú uvedené e, v správe, v jej samotnom texte. Znamená to však, že ak členské štáty načas nepredložia informácie, či nepredložia ich vôbec, potom komisia nie je schopná vypracovať kompletný obraz, prehľad situácie v týchto prípadoch, v niektorých prípadoch vedel Eurostat siahnuť k odhadom, aby doplnil chýbajúce informácie. Potom sú tu určité zjavné nesúla, je to zjavný nesúlad v niektorých údajoch od členských štátov. Napríklad logický e, celkový súč, výsledok za vývoz, dovoz, e, do, dovozu e, vývoz a dovoz odpadu za konkrétny členský štát eh, má byť rovnaký za členské štáty. Avšak eh, u údajov členských štátov, kde sa uvádza o vývoze odpadu mimo členských štátov, eh, tá, toto číslo je vyššie ako dovoz. Čo sa týka rozsahu, správa komisie obsahuje údaje ohľadom tvorby, um, spracovania a cezhraničných uh, pohybov nebezpečného odpadu v EÚ. Nie je však venovaná cezhraničným pohybom ne nebezpečného odpadu, iného ako nebezpečného odpadu, ktorý uh, nepodlieha postupu notifikácie. Takže nie je tu povinnosť podľa novej legislatívy, aby sa podávali správy o takýchto pohyboch odpadu. Pohyboch odpadu. My si však uvedomujeme, že je potrebné mať nástroje na monitorovanie a hodnotenie všetkých zásilok odpadu, odpadov, vrátanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný. No a preto vítame um, ostatnú informáciu a správu od um, Európskej agentúry pre životné prostredie o zásilkách či pohyboch tovaru e, cez hranice, čo umožňuje komplexnú analýzu e, obchodných tokov odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Napríklad ide o odkovy, e, papier, plasty. Ide o ich vývoz do tretich krajín. Čo sa týka zistení správy, E, chcel by som vám ich e, tu pomenovať. Poprvé, ide o nárast e, tvorby nebezpečného odpadu. V rokoch 2000 až 2008 tvorba nebezpečného odpadu v EÚ sa zvýšila o 46 V roku 2009 došlo k miernemu poklesu, ale bolo to asi v dôsledku hospodárskej krízy. Povedal by som, že nárast tvorby nebezpečného odpadu jasne ukazuje, že je dôležité zintenzívniť snahu v oblasti prevencie tvorby odpadu. Po druhé, čo sa týka spracovania odpadu, e, tu v 2009, viac ako 90 e, nebezpečného odpadu bolo spracovaného v rámci krajiny, kde, e, sa, kde odpad vznikol. Napriek tomu však niektoré krajiny, ako napríklad Slovinsko, Írsko, Holandsko, Belgicko a Dánsko, um, informovali o veľmi uh, vysokej miere vývozu, viac ako okolo 40 Zaujímavé je, že tieto krajiny, niektoré z nich, napríklad Holandsko a Belgicko, tiež dovážajú značný uh, objem nebezpečného odpadu. Tretie zistenie. Väčšina nebezpečného odpadu sa obvykle spracováva uh, v krajine, kde sa vytvorí. Napriek tomu však cezhraničné um, pohyby tohto odpadu sa uh, zvýšili a je to trikrát viacej od roku 2001. Z hľadiska ekologického to zjavne súvisí s princípom, je to podľa princípu blízkosti je však skutočnosťou, že v niektorých členských štátoch majú naozaj špičkové zariadenie na spracovanie nebezpečného odpadu. Takéto zariadenia zase v ďalších členských štátoch nie sú. Často sa využíva najbližšie takéto zariadenie, ktoré môže byť v inom členskom štáte. Ďalšie, štvrté zistenie. A povedal by som, že je to ešte zaujímavejšie než predchádzajúce v správe sa uvádza, že Európska únia virtuálne dosiahla sebestačnosť v spracovaní nebezpečného odpadu že nepotrebujeme využívať kapacity, ktoré sú k dispozícii v krajinách mimo EÚ. v skutočnosti viac ako 90 všetkých cezhraničných odpadov, eh, pohybov nebezpečného odpadu je medzi členskými štátmi eh, navzájom. Takže iba zanedbateľný podiel tohto nebezpečného odpadu ehm, je prepravovaný mimo Európskej únie, je z nej exportovaný. Takže EÚ eh, e sa od roku 2001 dostáva eh, čistým divoz, dovozcom eh, nebezpečného odpadu. Ehm, je to 3 až 5 krát viac, než eh, je to v prípade vývozu. Pokiaľ ide o obchod pre, s, o, s odpadom, ktorý je a nie je nebezpečný, idú v opačným smerom navzájom. EÚ je čistým vývozcom Eh, odpadu, ktorý nie je nebezpečný a, a je čistým dovozcom nebezpečného odpadu. Teraz sa dostávam k poslednej otázke, ktorú by som vám chcela predostrieť eh, počas prezentácie, čo sa týka novej legislatívy je tu veľký otáznik. Naša legislatíva zahra, zakazuje určité určité druhy prepravy z nebezpečného do, odpadu do, napríklad do rozvojových krajín a e, ich likvidáciu e, tých, tohto odpadu e, mimo EÚ a krajín EFTA. To je zakázané. Dokonca aj keď sa pozrieme na oficiálne údaje Eh, ľahko dospejeme k záveru, že nezákonné nezákonná preprava, nezákonné dodávky eh, nie sú nejako významné. Bolo asi 400 prípadov eh, nezákonných zásilok, ktoré boli nahlásené v roku 2009. Vieme, že je to však len špička ľadovca a kontroly či inšpekcie zo strany Impelu e, ukazujú, že v rámci Európskej únie je viac, viac týchto nezákonných e, zásilok odpadu. Takže snažíme sa vykonávať dôkladné inšpekcie pohybov odpadov, to uvádzame v správe aké máme možnosti. Tie starostlivo zvažujeme a um, radi by sme budúci rok predložili legislatívny návrh, aby boli uzákonené e, na, požiadavky na inšpekciu v tejto oblasti formou nariadenia. Na to treba vyriešiť e, rôzne prúdy e, nebezpečného odpadu, ktoré sú spojené často s prúdmi legálneho odpadu. Pokiaľ ide o elektronický odpad, iste si pamätáte, že nová smernica VEE e, ehm, naložila bremeno ehm, držiteľovi ehm, odpadu. Teda ten, čo vyváža použité elektronické zariadenia, ktorý musí predložiť dôkaz, že zariadenia nie sú elektronickým odpadom. No čo sa týka smernice o použitých e, či vyradených vozidlách a o, o boli vypracované usmernenia ohľadom týchto vozidiel v spolupráci s vývozcami v členských štátoch tieto usmernenia už teraz platia, sú účinné od 1. septembra 2011. To je všetko. Ďakujem vám v tejto chvíli za pozornosť a dúfam, že závery tejto správy budú užitočné pre našu prácu o preprave odpadu. Veľmi rád zodpoviem na vaše otázky a vypočujem si všetky vaše návrhy na zlepšenie nášho mechanizmu vypracovania správ. Ďakujem za prezentáciu. A teraz dávam slovo Jacqueline McLeod, ktorá je výkonnou riaditeľkou EEA aby nám predstavila správu EEA. Ďakujem pekne, pán predseda, prajem pekné odpoludnie, som rada medzi vami. Iste ste dostali kópiu správy, ktorú sme vypracovali o pohyboch odpadu e, cez hranice v EÚ, interné a externé. Je to, vo, v mnohom to nadvezuje nad tým, čo urobila komisia. Je to skôr analýza trendu, pretože ide o dlhšie časové obdobie. Pohyby samozrejme silnejú, v rámci krajín EÚ aj mimo EÚ. Sú tu zaujímavé čísla. Keď sa pozrieme na 10 či 11 rokov od konca roka 1999 až po 2010 vidíme, že vývoz kovov z členských štátov sa zdvojnásobil. Export eh, za, eh, mm, vzácných kovov sa strojnásobil a plastov sa dokonca spätnásobil. Takže vidíme tiež, že nebezpečný um, odpad sa za posledných 10 rokov viac ako zdvojnásobil. A to hlavne v, medzi členskými štátmi. Prečo uh, však narastá objem odpadu a chceme vedieť, kam odchádza? Samozrejme, jeden z dôvodov prečo ide cez hranice. Je to o prístupe k likvidácii či spracovaní odpadov, pretože v niektorých krajinách to je k dispozícii a inde je to zase lacnejšie. Ide o to, aby boli ekologické a finančné náklady čo najnižšie. Takisto preprava um, odpadu znamená aj spôsob redukcie teda ide o to, aby sa predchádzalo použitiu primárnych surovín. Samozrejme, že sú to rizika v doprave, sú tu vplyvy na životné prostredie, ale dôležitejšie ešte o to viacej je krajina e, určenia. Musíme sa spýtať, či prijímateľ e, môže e, ten odpad spracovať nielen dobrovoľne, ale hlavne bezpečne. Máme obavy hlavne s tým, keď produkty končia v krajinách, ktoré nemajú na to dostatočné zariadenia. Nuž, keď sa zamyslíme, prečo dochádza k nárastu pohybov odpadu, je tu jednotný trh v rámci EÚ od 93. roku sa naozaj veľmi podporil pohyb tovarov a vrátanie odpadu. Potom sú to eh, energetické, eh, obnoviteľné zdroje energie, napríklad drevo. Takže vidíme, prečo objem prepravovaného odpadu narastá. Okrem toho máme množstvo pravidiel, harmonizovaných pravidiel, prísne pravidlá oproti iným. A to si vyžaduje nové prístupy k v nakladaní s odpadom Takisto e, odchádzame od e, skladkovania k znovu využívaniu a zhodnocovaniu odpadov. Niekedy infraštruktúra na zhodnocovanie odpadu potrebuje v tejto súvislosti prehodnotenie. Ak krajina nemá infraštruktúru, e, vyváža do krajiny, ktorá to má a to môže byť krátkodobo najlepšie riešenie. Je tu množstvo neregulačných faktorov, ktoré majú význam to je e, sieť v niektorých krajinách a určite musím povedať, že Ázia je destináciou pre mnoho našich plastov, množstvo našich plastov a to si všímame. A keď e, recyklujeme odpad a um, zhodnocujeme ho za, um, na, na iné energetické zhodnotenie, vidíme tu spalovanie. Vidíme, že cezhraničné pohyby uh, závisia od typu odpadov. Uh, Takže nebezpečný odpad, ako bolo povedané, hlavne ostáva v samotnej EÚ a väčšinou ide do susedných krajín. Nebezpečný odpad e, je, má, znamená a e, rôzne, e, rôzne kapacity v rôznych krajinách v rámci EÚ. Sú tu rozdiely pri nákladoch na zhodnocovanie Niekedy je zariadenie bližšie v susednej krajine než vo vlastnej krajine, takže to sa dá dobre vysvetliť, prečo siahať eh, k zasilaniu do inej krajiny. Pokiaľ ide o iný odpad, nie je nebezpečný, mnoho odchádza do, napríklad do Ázie, ako plasty. Eh, sú tu aj ďalšie destinácie. To naznačuje kde je eh, hlad po našich dodávkach, po surovinách. Tento trend očakávame, že bude pokračovať. Okrem e, cieľov v oblasti recyklácie, ktoré chceme dosiahnuť, treba robiť niečo iné. Naše cieľové hodnoty boli vlastne stimulom na strane ponuky. Ak sa vytvorí trh, vytvorí sa produkt. Takže keď sa e, zvýšia, zvýši dostupnosť zdrojov na recykláciu, zníži sa E, znižujú sa zasilky. Hodnota odpadu, e, napríklad železo a ocel, asi 18 miliard v roku 2011. Takže toto je naozaj zaujímavá hodnota. Keď sa pozrieme na obchod s odpadom, sú tu značné finančné prínosy. Treba však myslieť aj na ekologické škody. Um, čo sa, čo sa týka európskeho odpadu, ktorý eh, je nebezpečný, je zakázané eh, vyvažovať ho mimo krajín OECD. Sú však indikácie, že významná časť tohto odpadu EÚ sa vyváža do západnej Afriky, do Ázie, ale pod hlavičkou použitých tovarov. A to je skutočnou otázkou pre vás, teda použité tovary možno ho rehabilitovať a znova používať v Afrike a v Ázii. Napokon sa tam však v týchto krajinách stáva odpadom, takže sa e, tento problém aj bude u nás riešiť. E, nevyhneme sa mu, iba ho oneskoríme, posunieme. Treba sa zamyslieť nad tým, kde elektronický odpad končí. Často ho vidíme na uliciach Indie, ako napríklad e, ľudia holými rukami e, sa dotýkajú a rozoberajú e, množstvo nebezpečného odpadu. Takže odpad je hodnotný, náročný na spracovanie, na nakladanie a musíme vypracovať iniciatívy, aby sme jednoducho predchádzali nezákonným eh, dodávkam, nezákonnej preprave, pretože napokon eh, to bude jednoduchšie a lacnejšie riešiť tieto otázky u nás. Eh, treba zabezpečiť, aby sa totiž v Európskej únii sa zozbiera množstvo odpadu, ale nie všetok sme schopní spracovať. Um, nezákonný, nebezpečný odpad um, je zakázané uh, vyvážať a preto je potrebné uh, rozvíjať uh, aktivity v oblasti inšpekcie, aby sme predchádzali jeho vývozu. Treba nájsť prepojiť na iné nezákonné činnosti, aby napríklad um, vodiči takých, prepravujúci takýto tovar a odpad e, mali predstavu o tom, čo sa dopúšťajú. Ďalej, informácie. Je obrovská potreba a musím e, pripomenúť, aké je potrebné zberať informácie o e, na odpade cezhraničnom, zasielanom cez hranice na jednej úrovni sa od členských štátov e, žiada, aby predkladali agregované údaje a zároveň používajú nepre, nepresný e, systém kódových, označovania kódového na základe bazilejského dohovoru. Mnoho členských štátov zároveň má oveľa viac e, potrebných informácií podľa um, kódov Európskeho zoznamu odpadu. E, potrebné je teda naozaj pravidelne uverejňovať informácie na základe Európskeho kódexu, čo nám pomôže e, usledovať, e, ako sa uplatňuje legislatíva o cezhraničnom obchode s odpadom. Myslím, že keď sa likvidácia nebezpečného odpadu presunie na zhodnocovanie, to spovedie k určitým typom exportov. Ak porastie, bude to mať oveľa viacej dopadov na Európu. Znamená to, že bude treba viacej zdrojov na vlastné zhodnocovanie. U nás recyklácia pre niektoré prvky dosahuje iba 4 Niektoré firmy sa o to nepokúšajú, niektoré e, e, prvky sú tak e, riedko zastúpené v týchto súčastiach, že je veľmi náročné vlastne ich extrahovať z tohto odpadu. Na druhej strane však budeme potrebovať viacej získavať e, práve takýto odpad, ktorý by sme sami spracovávali. Treba sa zamyslieť, e, ako nám politiky umožnia zabezpečiť naše ciele. Sú e, modely podnikania, ktoré nám umožnia produkovať menej odpadu. Je to však zložitá interakcia medzi smernicami o odpade a snahami o sebestačnosť v recyklácii a zhodnocovaní. Takže to je koniec predstavenia mojej správy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Jackie. A teraz by som odovzdal pani Tučinskej, ktorá je predsedničkou siete Impel. A odozvám slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Sme veľmi radi, že môžeme sa podeliť s vami o výsledky práce Impelu. Impel je európska sieť pre vykonávanie a realizáciu európskej environmentálnej legislatívy. My sme sieť environmentálnych orgánov agentúr. Máme teraz 46 e, členov z 33 krajín, čiže nie je to organizácia členských štátov, ale je to organizácia alebo sieť, neformálna sieť environmentálnych organizácií, pretože si myslíme, že takto prinesieme pridanú hodnotu úlohám, pred ktorými stoja naše príslušné environmentálne orgány existujeme od roku 92, takže tento rok oslavujeme 20. výročie. A problematika, o ktorej sa tu dnes hovorí, je súčasťou našeho programu práce posledné 4 roky. A myslím si, že to bude aj prioritou nadchádzajúceho trojročného programu do roku 2015 Volám sa Sofia Tušinská, som e, predsedníčkou tejto siete, som zo Švedska. Sú tu so mnou aj naši dvaja kľúčoví pracovníky Magda Gosk e, zo švedského inšpektorátu, ktorá je tiež e, členkou riadiaceho výboru v Impele pre prepravu odpadu. A potom máme tu E, e, predstaviteľa projektu vykonávania, e, kde sa, ktorý sa zameriava na kontrolu práve týchto zasielok a toho, že či splňajú všetky pravidla, ktoré sme dosia, ktoré máme. našou kľúčovou úlohou je, aby sme boli v teréne, aby sme kontrolovali, či zasielky splňajú požiadavky. Našou úlohou nie je kontrolovať, ktorým smerom koľko ide, alebo riadiť tieto toky. Odovzdám slova, slovo potom aj našim projektovým manažerom, ktorí vám povedia to najdôležitejšie. Ale najprv ešte niekoľko slov o všeobecných výsledkov našej práce. Zasielky odpadu a cezhraničné zasielky odpadu. Vykonali sme niekoľko projektov od začiatku roku 2000 a čo je obsah, čo robíme? My sa schádzame, dohodneme sa na kontrolách, kontrolnom programe, o načasovaní to, týchto kontrol a potom zbierame údaje. Konkrétne rok 2012 viac ako 8 tisíc kontrol v rámci našej siete, v rámci tohto akčného programu pre vykonávanie, presadzovanie. <coughs> Ide o zasielky v rámci EÚ, ako aj za hranice EÚ. A čo vidíme ako to najdôležitejšie, Vieme, že od našich inšpekcií vieme, aké sú porušenia pravidiel. A tie sú na tej istej úrovni v tomto projekte, ako aj v na tej istej úrovni ako v predchádzajúcich e, rokoch. Takže tá miera porušenia je okolo 20 20 inšpekcií určia nejaký typ porušenia v súvislosti s pravidlami, ktoré máme pre takéto zásielky. A tieto porušenia môžeme rozdeliť na dve skupiny. Jedna časť sa týka viac vnútorného pohybu v EÚ, e, kde sú nedostatky najmä v sprievodnej dokumentácii, kde chýbajú určité údaje potom, keď hovoríme o zasielkách mimo EÚ, tak tam je ten hlavný e, hlavný problém je vývoz e, látok, ktorých vývoz je zakázaný. A o aké látky ide? To je to, čo sa tu už práve povedalo. Elektronický, elektrický odpad a vozidla na konci životnosti. Niekedy označené ako výrobky na ďalšie použitie, ale toto sú tie hlavné porušenia alebo tie hlavné druhy zakázaného odpadu na vývoz. Z týchto 41 z týchto zásielok bolo zastavených. Máme viacero prípadov repatriácie a myslím si, že že už tu zaznelo dosť podrobností o tomto. A ešte, aké závery máme z tohoto, z týchto činností a o čo sa usilujeme v našej práci. V prvom rade sme presvedčení, že tá samotná skutočnosť, že spolupracujeme, naši členovia siete spolupracujú, znamená, že povzbudzujeme k tomu, aby sa vykonávali inšpekcie. To už je pridaná hodnota. Samozrejme, že aj mimo našej siete vykonávajú príslušné orgány viac e, inšpekcií, ale náš projekt vlastne e, spúšťa taký systematický spoločný postup a to je určite pre nás priorita. Ďalej, kľúčovou, ďalšou kľúčovou črtou, o ktorej sa tu možno ešte v debate nehovorilo, je tá potreba spolupracovať aj s ďalšími zodpovednými orgánmi, ako sú napríklad prokuratúra, polícia, a prístavné orgány. Bez dobrej a úzkej spolupráce tento reťazec kontroly a presadzovania sa naruší a preto musíme s nimi a aj s nimi úzko spolupracujeme v rámci našich projektov. Ďalší prvok, kde sme nepracovali tak usilovne, ale myslíme si, že je to súčasťou zlepšenia efektívnosti ísť hore po reťazci. To znamená nielen sa pozerať na zásielky, prístavy, cesty, ale e, zisťovať odkiaľ je e, odpad vysiel, vysielaný. To znamená e, zaoberať sa skladkami. A posledný bod našho programu činnosti je pokračovať a snažiť sa posilniť spoluprácu s krajinami a environmentálnymi orgánmi v, týchto, v tých krajinách, ktoré sú na strane prijímateľov, teda tí, ktorí príjmajú problematický odpad Takže máme krajiny v západnej Afrike, spolupracujeme s juhovýchodnou Áziou a ich sieťou. A to je súčasť e, našej činnosti, ktorú považujeme za dôležitú preto, aby sme zvýšili úspešnosť a účinnosť. Taktiež vidíme aj potenciálny náraz našich spoločných aktivít, ale vidíme aj tú situáciu, ktorá zasahuje naše zdroje v dôsledku krízy, ale veríme, že sa to časom podarí rozšíriť. Správy z predchádzajúcej práce sú k dispozícii na našej webovej strane www.impel.eu. Tam sú všetky tieto príklady uvedené. A ak by pán predseda dovolil, teraz by som poprosila našich projektových manažerov, aby stručne uviedli, prebiehajúce akcie a inspek- inšpekcie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a nech sa páči, Katie Oli. Ďakujem veľmi pekne. Ako Sofia povedala, náš e, projekt na presadzovanie ukazuje, aké aktivity vykonávame v EÚ. Máme 9 inšpekčných dní v, počas troch mesiacov. Údaje za roky 2012 ešte stále prichádzajú Máme výsledky zatiaľ z 23 krajín, ktoré ukazujú o, vyše 8 tisíc e, kontrol dopravy a 110 e, kontrol u firiem. 60 kontrol prepravy bolo fyzických kontrol, 30 boli odpad a mali sme, ako Sofie povedala, mieru porušenia 21 pri firmách to bolo 29%, takže vidíte, že je veľmi dôležité ísť smerom proti prúdu, teda až k zdroju. 1127 inšpekcií boli spravodajsky organizované, 1500 boli vybrané a vyše 4000 boli náhodné kontroly. Pri porušeniach boli toky eh, tovaru, hlavne elektronického tovaru a pneumatik, ako aj vozidiel na konci svojej životnosti. Krajiny určenia sú 39 porušení, boli e, pohyby tovaru do krajín mimo OECD, kde je najčastejším cieľom Čína následné akcie, ktoré vyplynuli z týchto inšpekcií, ukázali 91 repatrácií, kde sa, krajina, kde sa odpad vrátil do krajín pôvodu, mali sme 56 výstrach, máme prípady, ktoré sa budú trestne stíhať, máme vyše 90 prípadov pokut a podobne. 5,5 tisíca e, našich kontrol bolo s prítomnosťou policie, vyše 3 tisíc inšpekcií s prítomnosťou colných orgánov a boli tam aj iné príslušné orgány zo susedných e, členských štátov vo vyše 2 tisíc prípadov inšpekcií. Ešte nemáme podrobnú analýzu údajov za tento rok, ale vidíme, že naše spravodajské kontroly viedli k vysokej miere odhalenia a že náhodné kontroly sa stávajú veľmi dôležité takisto preto, aby sme dokázali identifikovať všeobecnú situáciu pri neplnení predpisov. Ďakujem. A týmto sme sa dostali, myslím, na koniec prezentácii a vidíme veľmi jasne, že aj tu ide o suroviny, ktoré sa dostávajú za hranice Európy a e, že sa to týka aj Európy z hľadiska surovín, vzácných surovín a myslím si, že tu máme veľkú šancu, ak by sme dokázali jednotnutú a takto vytvorili napríklad aj nové pracovné miesta pri spracovaní tohto odpadu. Myslím si, že keby sme konkrétne realizovali e, celú legislatívu z oblasti odpadu v EÚ, vytvorili by sme 400 tisíc pracovných miest. Takže je to problém na všetkých, nie z hľadiska environmentálneho, ale aj z iných hľadisk je dôležité sa venovať tejto problematike, pretože je bohatá na rôzne aspekty. Máme tu ten aspekt surovín, čo je dôležité pre priemyselnú politiku. Máme tu environmentálne aspekty, ale aj tvorbu pracovných miest. Ale mám tu niekoľko záujemcov o slovo a prvým je Vittorio Prodi, po ňom pôjde Kathleen van a Linda McEwan. A vítame prvú kresťanskú demokratku v tomto kole, Kristo Klas. Takže Vittorio, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj profesor McLeod a ostatným autorom e, správy. Chcem pokračovať v tom, čo povedal predseda. Nakoniec, napokon komisia vyjadrila niečo ako priemyselnú politiku. Máme dokument a včera predseda Barroso hovoril pred veľmi širokým publikom priemyselníkov z Európy a hovoril konkrétne o výrobe. Preto aj tu sa musíme snažiť zaručiť e, konzistentný, súvislý prístup na európskej úrovni. Zrejme, alebo vidíte, zrejme je to tak, že tieto toky odpadu sú súčasne aj potenciálnymi zdrojmi, ktorý musí, ktoré musíme využiť. Musíme sa na to pozerať ako na veľmi efektívny e, potenciálny zdroj. To nesmú byť len prázdne slova. Takže, aby som to zhrnul, generácia e, skupiny nebezpečného tovaru e, odpadu kresla o 20 sa o 20 a vidíme, že dovoz e, nebezpečného odpadu do zahraničia mimo EÚ vzrastol o 197 Vidíme, že väčšina odpadu sa spalovala a väčšina Zbytok bol na skládkach. Tento škandál, ten škandalozný nezákonný vývoz elektronického odpadu pokračuje, tak ako to tu už zaznelo. Len v Hamburgu spolková environmentálna agentúra vypočítala, že došlo k medzi 93 tisíc tonami až 216 tisíc tonami elektronického odpadu, ktorý sa nezákonne vyviezol do Afriky. Environmentálna agentúra hovorí, že ešte stále chýbajú informácie o cezhraničnom pohybe odpadu. A z tohto dôvodu agentúra vyhlasila, že nedokáže povedať, aké dôvody existujú na e, produkciu elektronického odpadu. Zdá sa, že dôvod je v nedostatočnej kapacite a že sú tu určité aspekty súvisiace s nákladmi na spracovanie. Pokiaľ ide o vývoz plastov a papiera, lepenky a ne- nebezpečného odpadu a bezpečného odpadu, ten smeruje do Ázie. Celkové množstvo tohto odpadu je do dnešného okamžiku ok- e, e, nezvyčajne vysoký. 18 18 tisíc tón ocele sa vyviezlo. Hodnota bola okolo 7 miliard úliad plus 12 miliónov e, tón papiera a lepenky v hodnote 1,6 miliardy a 4 milióny tón plastu v hodnote miliardy eur. A aj tu by som chcel ešte niečo povedať. A síce, že keď podľa parlamentu a našeho skúmania e, máme tu ešte problém demontáže lodí, o ktorom sme, o ktorom sme tiež hovorili. Nachádzame sa v oblasti možného uplatňovania bazilejského protokolu, ale iste sú tu aj možnosti pre iné protokoly. Zdá sa, že nejako dávame prednosť pre, demontáž, e, de, pre demontážov lodí doma, demontáži v zahraničí. Čo to znamená? Znamená to, že e, nám unikajú nejaké určité zdroje, zdroje, ktoré by mohli pomôcť e, Európe. Takže závery z tejto správy sú veľmi vážne. Tri roky po prijatí smernice o odpade ešte stále sa nám nepodarilo zharmonizovať normy, e, environmentálne normy spracovania odpadov, pretože nižšie ceny vedú k tomu, že sú nižšie, slabšie environmentálne normy. Produkcia nebezpečného odpadu stále rastie a nezákonné toky odpadu rastú spolu s ním. Platí to najmä pre elektronický odpad. OSN aj Interpol vyhlásili, že tieto toky sú práve oblasť, v ktorej prekvitá organizovaný zločin. A preto sme žiadali o túto správu, pretože je to aktivita, ktorá umožňuje aj pranie špinavých peňazí. Pranie peňazí, ktorého pôvod je v nezákonnej činnosti. A po štvrté, Európska únia prechádza prichádza o veľa e, medí, železa a ďalších kovov práve ich vývozom odpadu do Ázie a to slúži len obmedzenému počtu obchodníkov a európskej ekonomike unikajú významné zdroje surovín a energie. Ešte stále nemáme dosť kapacít na to, aby sme mohli dobre analyzovať údaje o vývoze a tak zabránili vývozu nebezpečného odpadu, ale aj bezpečného odpadu. Po šiesté, potrebujeme zriadiť agentúru, ktorá sa bude zaoberať zberom údajov, údajov týkajúcich sa cezhraničného toku odpadu, tak aby sme lepšie rozumeli mechanizmom e, rozvíjajúceho sa trhu s odpadmi, a ktorý je aj v veľkej časti nezákonný. Všetky normy by sa mali stať povinnosťami členských štátov a mali by, mali by sme mať prvé pravidla o zbieraní údajov pri zasielkách odpadov. A potom ešte jedna pripomienka, ktorá sa týka papiera, čo je spomenuté na strane 14 a Čo v Nemecku priťahuje takýto veľký objem e, odpadu? Ďakujem a teraz pani McLellan. Viem z mojej vlastnej environmentálnej agentúry, že e, nezákonný vývoz elektronického odpadu je veľký problém a policia s nimi spolupracuje, aby to spoločne riešili. Mám dve otázky. Jedna je, Zdá sa, že mnoho ľudí je zapojených do recyklácie. My máme v Spojenom kráľovstve také prepletanie sa problémov, e, právne v súvislosti s tým, že aby bol e, odpad správne recyklovaný, dostal sa k tým ľuďom, čo to, pomo- e, čo to naozaj spracujú. Aký, čo by bolo, keby sme museli zverejňovať, kam ide vaša recyklácia? Pretože máte jednoducho taký dojem, že si nad tým umývajú ruky a predávajú to z ruky do ruky. Včera sme hovorili o, o recyklácii lodí. A to je podobný problém. Majitelia to niekomu predajú, títo predajú ďalej, títo predajú ďalej a každý si tam umýva nad tým ruky. A ľudia mi píšu, ľudia chcú vedieť, že ak sa má, pretože oni recyklujú, domácnosti recyklujú, ale chcú vedieť, že kam to všetko smeruje, pretože potrebujeme, e, potrebujeme dôveru e, obyvateľov, keď vidia naši obyvateľia, že deti v Bangladeši na, na pláži rozoberajú počítače, prečo by mali oni potom doma si dať tú námahu a zaniesť e, počítač do nejakého zberného strediska. Takže recyklačné firmy, orgány verejnej správy by snáď mali informovať, kam ide ten e, odpad, aby videli, že sa správne naklada s takýmto nebezpečným odpadom. Ďakujem a teraz e, Krista Klas. Ďakujem veľmi pekne, napínavá téma. Škoda, že je nás tu len tak málo, ale do štvrtok, piat, štvrtok popoludne asi nie je najlepšie popoludne na diskusiu. Je tu otázka, či sú kontroly dostatočné ale teraz som to brala tak, že e, ste toho mali viac, než ste si vedeli predstaviť, e, že vám na to stačia prostriedky. A pokiaľ je o definíciu odpadu, e, tak tá sa dá vykladať naozaj veľmi rozmanitým spôsobom. K obchodu vždy patria dvaja. Jeden, ktorý dodáva a druhý, ktorý príjima. Preto, keď sa obaja dohodnú, že to nie je odpad, ale tovar, tak potom kde budú tie kontroly a kto vlastne pripraví túto definíciu, niekto nevzniknú nejaké nedorozumenia. E, jednoducho ide o odpad, tak e, tam je to jasne upravené. Nielen, nie, že to budeme vyvážať niekam a potom budeme iba privážať naspäť tie látky, ktoré sú pre nás zaujímavé. Ale ako to zadefinujete? papier je trpezlivý, ako je známe, takže na mieste musia e, existovať kontroly a potom je tu aj otázka, kde nájdete podporu. Máte podporu miestných orgánov a máte aj podporu u príjimateľov, pretože konečnom dôsledku aj tí musia byť do toho zapojení. Aj oni musia povedať, že nie je správne, aby to príjmali. Takže je tu naozaj veľa otázok, ktoré treba doriešiť. Ďakujem veľmi pekne a v neposlednom rade tu máme našu odborníčku na elektrošrot a iné veci ktoré e, sa tu spracovajú v parlamente Karel von Brandt. Nech sa páči. Nie som si istá, či súhlasím s tým, že som odborníčka. Sú tu iní odborníci v parlamente eh, na eh, elektronický odpad, ale veľmi ma to zaujímavá a preto sa budem tomuto venovať. Tá správa a tie čísla tejto správy to nie sú eh, dobré správy. Už hovorili o tom predrečníci. Je naozaj zvláštne, že teda Potrebujeme všetky tieto materiály, hlavne z elektronického odpadu. Hospodárstvo potrebuje tie materiály a predsa sme na nesprávnej ceste. Stále vidíme veľké množstvo nelegálnych vývozov. E, smernica RE bola nedávno aktualizovaná, pracovali sme na tom naozaj veľmi tvrdo a e, museli sme v rade na tom e, tvrdo trvať na tom, čo sme chceli, zdôraznili sme, že vývoz sa musí ešte viac stiažiť, musia sa zlepšiť kontroly, monitorovanie. E, takže moja otázka pre vás troch je, e, myslíte si, že nová smernica VI pomôže? vytvorí rámec na to, aby sa elektronický odpad e, udržiava v Európe, alebo treba urobiť viac. Ak treba urobiť viac, tak sa musíme chopiť iniciatívy. Keď sa pozriete na čísla e, v tejto správe, tak vidíme, že už to tam e, začína prekypovať, už je ten pohár e, preplnený. Máme tu nebezpečný odpad, elektronický odpad, no a po druhé, Nikdy som nad tým nerozmýšľala, ale nedávno ma informovali, že v Belgicku a v Holandsku, ja sama pochádzam z Antwerp, bývam blízko prístavu a vo voľnom čase som eh, v minulosti eh, pracovala eh, na nariadení pre prístav v Antwerpách, ktorý by bránil vývozu elektronického odpadu a dovozu. Keď sa pozriete na ďalšie prístavy Rotterdam a iné, a vy, pán predseda, tiež e, viete, že u vás doma sa dováža odpad cez prístavy v Európe, ale jednoducho treba vedieť, aký druh odpadu to je, ktorý typ odpadu dominuje, elektronický alebo iný odpad. A čo s tým robíme? Musíme sa postarať o to, aby e, nariadenie v Európe nenechali žiadne diery a možnosti obchádzania e, právnych predpisov. Kto chce odpovedať ako prvý? Nech sa páči. So, um, first... Tak um, pán Prody mal viaceré pripomienky a hovoril o rôznych problémoch. Ale je tu niečo, čo by som chcel zdôrazniť. Robíme si starosti o vývozy cenného materiálu, cenného odpadu do tretích krajín. Toto je e, proti našej agende efektívnosti zdrojov. Je to jasne proti našej politike týkajúcej sa surovín. Je to zle pre hospodárstvo, a môže to byť zlé pre životné prostredie, ale povedal by som, že tu sú dva kľúčové aspekty. Prvý z nich je, že vývozy cenného odpadu sú už súčasťou problému. Povedal by som, že je to ešte viac znepokojivé keď si predstavíme, že systémy odpadového hospodárstva v Európe nie sú úplne optimálne. Je tu ešte možnosť, ako zlepšiť odpadové hospodárstvo v Európskej únii. Neviem, či ste videli posledné štatistické údaje z mestských skládok v Európskej únii. Uverejnil ich Eurostat, pokiaľ sa nemili v marci tohto roku. A musím povedať, že tieto údaje sú mimoriadne zaujímavé, e, pretože ukazujú, že skladkovanie zostáva hlavným spôsobom riešenia odpadu a odpadového hospodárstva v Európskej únii. Zhruba 50 všetkého mestského odpadu končí v skládkach odpadu. To znamená, že v súčasnom systéme namiesto toho, aby sme použili tento odpad ako zdroj, tak ho jednoducho sypeme do dier v zemi. Potom v lete, v auguste, sme uverejnili hodnotiacu tabulku, ktorá sa týkala výsledkov, ktoré členské štáty dosahujú v oblasti riešenia komunálneho odpadu. A bolo zaujímavé, že viac ako 10 členských štátov má hlavne skládky, pre komunálny odpad a dokonca tieto skladky tvoria viac ako 75 e, možnosti riešenia komunálneho odpadu. To znamená, že takmer všetko komunálny odpad odvážajú na skládky. A toto jednoducho nie je v súlade s našou stratégiou politikou efektívnosti odpadového hospodárstva. Potom pokiaľ ide o nebezpečný odpad, Povedal by som, že zásielky nebezpečného odpadu v Európskej únii nie sú hlavným problémom. Správa komisie a správa IAE e ukazuje, že sú dobré dôvody pre vývoz nebezpečného odpadu v rámci Európskej únie. A zvyčajne potrebujete veľmi drahé a veľmi dobre premyslené zariadenia, aby ste nejakým spôsobom riešili tento odpad a takéto zariadenie jednoducho nemáme v členských štátoch. A aby ste optimálne riešili nebezpečný odpad, potrebujete posielať tento odpad za hranice Európskej únie. A potom ďalšia vec, e, ktorá ma trápi, je, sú nelegálne skládky nebezpečného odpadu v členských štátoch. Vieme, že k tomu dochádza. Sú členské štáty, kde sa riadne monitoruje čo sa deje s nebezpečným odpadom, ale každý deň dostávame stiažnosti, petície, ktoré naznačujú, že nebezpečný odpad sa dostáva na nelegálne skládky v členských štátoch. No a potom pani Makavan um, sa pýtala, na požiadavky na zlepšenie odpadového hospodárstva e, v Európskej únii a jednou z tých základných požiadaviek je separovaný zber. Separovaný zber je v podstate najlepšou možnosťou pre životné prostredie a je to možnosť, ktorá umožňuje najlepšie využívať recyklačné systémy. Toto je úplne jasne uvedené aj v smernici o odpadových hospodárstvách. Pani Klas, vám by som chcel povedať, že sa všetci zhodujeme na tom, že elektronický odpad a vozidla na konci životnosti sú dvoma najväčšími problémami. Vám Brent pani Vám Brent sa pýtala, či prepracované znenie stačí. My dúfame, že to bude stačiť. Rozhodne to bude krok správnym smerom. Zvrátenie dôkazného bremena je podľa mňa užitočný nástroj a treba sa potom pozrieť na to, akým spôsobom budú členské štáty implementovať prepracované znenie smernice. Treba vypracovať usmernenie pre výklad a implementáciu novej smernice a určite sa tomu budeme venovať. A budeme sledovať, ako členské štáty implementujú túto novú verziu smernice. No, situácia je tiež veľmi znepokojivá, pokiaľ ide, eh, pokiaľ ide o ELV v tejto oblasti, ako by sme mali čiernu dieru. Počet ELV, ktoré Eurostat označuje ako vozidla na konci životnosti, je naozaj veľký vývoz odpadových vozidiel, použitých vozidiel je tiež významným faktorom. Ako som spomenul, máme usmernenie týkajúce sa kontrol e, vývozu použitých vozidiel. Toto je známy nástroj a budeme robiť kontrolu vhodnosti tejto odpadovej legislatívy a toto je predpis, ktorý budeme hodnotiť, ten, čo sa týka použitých vozidiel. Pri kontrole vhodnosti legislatívy sa budeme musieť pozrieť, aká veľká je táto implementačná medzera. Ďakujem veľmi pekne, predseda. E, ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne a ďakujem za otázky. A ja môžem odpovedať na otázky z pohľadu Impelu. Tie otázky sa venovali politikám, ako aj súčasnej implementácii e, súčasnej politiky a legislatívy Chcela by som sústrediť svoje pripomienky a reakcie na tú časť, ktorá sa týka implementácie. Impel sa som, svojich členov venuje práve týmto veciam. Myslím si, že máme legislatívu na ochranu životného prostredia a naši členovia environmentálne agentúry berú svoju prácu veľmi vážne a reagujú, pokiaľ sa dá. A som si istá, že si nájdete spôsoby, ako to e, zlepšiť. Ďalší prvok, ktorý tu vidíme, je ekonomický e, prvok. Nie je to nelegálna hospodárska činnosť, je veľmi ťažké viac nájsť nájsť viac tých problémov, ktoré sa vyskytujú pri kontrolách, musíme úzko spolupracovať s inými inštitúciami a orgánmi. Zásielka odpadu možno nie je ich najväčšou prioritou. Preto sa musíme pozrieť na to, ako by sa to dalo zlepšiť. Potom si myslíme, že by sme mohli uznať mohli by sme sa postarať o budovanie kapacít e, v rámci environmentálnych agentúr v tých krajinách, ktoré dostávajú odpad a ktoré dostávajú veľa nelegálneho odpadu. My máme celosvetový systém, máme bazilejský e, dohovor a takým spôsobom im môžeme dať nástroje, aby sa mohli stať našimi partnermi pri zabezpečovaní správnych zásielok. Ale vo všeobecnosti si myslím, že partnerov môžeme nájsť e, v Južnej Ázii, a Západnej Afrike a títo partnery sú dosť slabí momentálne. Ale my sme v sieťach a my môžeme zlepšiť ich možnosť implementovať ich stránku riešenia tohto problému. Myslím si, že sme urobili pokrok a environmentálne orgány sú teraz na tom lepšie, majú lepšie nástroje po prepracovaní smernice. Máme zasielky, o ktorých máme podozrenie, že obsahujú odpad, ale predsa sú len označené ako produkty a musíme si nájsť spôsob, ako kontrolovať všetky tieto zasielky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem aj pekne, pán predseda. Iba e, veľmi rýchlo zodpoviem vaše otázky. Pokiaľ ide o to, prečo e, by sme mali ísť do Nemecka, pretože tam majú obrovskú kapacitu, majú tam e, špičkové technológie, a preto tam ľudia posielajú mnoho vecí. Ale pokiaľ ide o priemyselnú politiku, tak v jednotlivých krajinách sú veľké krajiny. Linda hovorila o tom, že sa zmiešavajú e, určité politiky a spôsoby riešenia. Keď sa pozriete na trh, keď sa na to pozriete na strane 23, tak e, vidíte, že je tam obrovská hodnota v týchto rôznych e, odpadových prúdoch. A to si treba e, uvedomiť. A táto diskusia o tom zmiešaní je dlhodobá e, diskusia. Treba mať na pamäti aj cenu energii. A ak cena za energie sa dá porovnať s tou cenou, ktorú môžete dostať na trhu s odpadmi, tak potom sa tomu treba naozaj venovať. E, vôbec by som nebola prekvapená, keby to zmiešavanie začalo miznúť vzhľadom na skutočné e, trhové stimuly. A ako to vysvetlíte verejnosti? Áno, chápem, že keď všetci separujú zber a potom príde jedno a nakladné auto a všetko zoberie naraz do jedného auta, tak to nie je bohvie ako motiváciou pre verejnosť. Spalovanie má svoje kladné aj záporné stránky, ale to nebudeme dnes e, riešiť. A potom, pokiaľ ide o smernicu WI, e, musím povedať, že tam došlo k zlepšeniu. Pokiaľ ide o bazilecký dohovor, tam nie je e, smernica WI, nie je tam kód pre e, smernicu WI, ale budeme mať členské štáty, ktoré vyžadujú správy každý rok na základe kódovania podľa smernice WI tie krajiny, ktoré používajú tento systém, nám o, o tom budú vedieť viac povedať. Keď sa pozriete na tú správu, tak zistíte, že e, tam sú chybajúce čísla. To je zaujímavé, pretože viete, koľko toho odpadu je vonku a pritom tie údaje chýbajú. Nemci to študovali a zistili, že veľa vecí sa skladuje e, na povalách, v piniciach a tak ďalej. Ale keď sa pozriete na to, ako Wii charakterizuje odpad, tak musím povedať, je veľa farebných televízorov, ktoré sa dostávajú mimo Európskej únie. Viete, že nie sú kvalitné a nakoniec skončia ako odpad dosahujú sa k ľuďom, ktorí majú veľmi nízke mzdy, príjmy a nevedia e, si dovoliť, nemôžu si dovoliť kúpiť e, lepší televízor. Ale jednoducho ide o to, že musíme mať to kodovanie, e, ktoré bude rovnaké, musíme vyžadovať správy a kontroly sú mimoriadne dôležité keby sme mali viac tých kódov, keby sme mali väčšie rozlíšenie jednotlivých materiálov a typov odpadu, tak e, veľmi by to pomohlo aj kontrolám. Potom tie kontroly by mohli byť presnejšie a efektívnejšie. Nová smernica určite e, nám poskytne informácie, ktoré budú efektívnejšie pri hľadaní rôznych typov odpadu. E, pani Klas hovorila o kontrolách. Myslíme si, že správny tok informácií e, s primeranou mierou podrobností je mimoriadne dôležitý. No a nakoniec musím povedať, že e, súhlasím s Vitoriom. Pranie špinavých e, peňazí je spôsob, ako sa rieši niekde odpad a pokiaľ ide o nás, tak my môžeme sa postarať aspoň o to kodovanie e, materiál v zdroji a e, na mieste určenia a takýmto spôsobom by sme mohli pomôcť odstrániť tento problém. Ďakujem veľmi pekne a všetci, ktorí... Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Ďakujeme aj tým, odprezentovali túto tému. Myslím, že sme sa dozvedeli mnoho, zaujímavého vec, mnoho zaujímavých informácií, ktoré podnietili naše ďalšie rozmyslenie. Vidíme, že odpad je aj za cenou súrovinou, ktorú by sme nemali nechať odchádzať z EÚ. Ďakujem ešte raz všetkým tým, ktorí nás sem dnes prišli navštíviť. So, wir werden einmal noch schnell umbauen. Genau. Und jetzt geht's weiter. Nož, teraz sa tu preskupíme. Ďakujeme. Ďalším bodom na programe je bod 23. Kríza financovania v globálnom fonde na boj proti AIDS, TBC a malárii a jej vplyv na krajiny EÚ. Teda ide o kmene TBC, ktoré sú rezistentné, vysokorezistentné voči liečbe. A tu najpostihnutejšie je Rumunsko. Na diskusii dnes vítam zástupcov komisie, pán e, doktor eh, Zadara z, z VH eh, zo Svetej zdravotníckej organizácie VHO. Sme radi, že ste s nami tu na našej výmene názorov. Ešte si tu um, riešime technické otázky. So, everything is fine. Všetko vyzerá v poriadku, pripravené. Môžeme teda začať. Nož a Máte slovo, môžete sa ujeť prezentácie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vážené dámy a páne. My sme eh, eh, orgán, orgán pre Európu v HVHO. Takže nesmierne rád vám odprezentujem informácie o tuberkulóze a o kmeňoch TBC, ktoré sú rezistentné, vysoko rezistentné voči liečbe v Európskom regióne VHO, najmä v eh, Rumunsku. Toto je taký stručný náčet prezentácie. Stručne vám eh, opíšem situáciu a v regióne je 53 eh, členských štátov, a obyvateľstva, je to asi 900 miliónov. Stručne vám predstavím konsolidovačný plán na prevenciu a um, prevenciu a ochranu pred TBC, ktorý podpísal a takisto e, boj proti tuberkulóze v Rumunsku a ďalšie kroky. Keď sa pozrieme na tuberkulózu, každý rok asi 8,8 8 miliónov nových prípadov sa rieši. A keď si uvedomíme, ako to je roz, rozdelené e, geograficky, bude to vyzerať takto. Najskôr India, Čína a Afrika. A Európa a Amerika majú pomerne málo. Iba 4 e, sú v Európe týchto ochranných ale veľmi veľa ich je práve takých, ktoré sú rezistentné a vysokorezistentné voči liečbe. To sú tie kmene, ktoré sú rezistentné voči väčšine liekov a ťažko sa liečia. V Európe podľa najnovších e, e, informácií máme 290 tisíc takýchto prípadov. 81 tisíc prípadov je pre e, rezistentných a 45 tisíc úmrtí. Mnohí sú pre, prekvapení, že e, toľko ľudí na tuberkulózu umiera v Európe. Keď sa pýtajú, aké sú trendy, vidí sa, že sa e, tuberkulóza v Európe znižuje, ale je to veľmi skromné zniženie. V regióne máme 53 členských štátov, 18 z nich e, sú krajiny s vysokou prioritou to sú e, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu plus Rumunsko, Bulharsko a Turecko. Zelenou vidíte krajiny, ktoré sú v EÚ, takže TBC e, nie je obmedzené iba na krajiny mimo EÚ. Vidíme teda, že krajiny sú naozaj odlišné, rôzne. E, je to od niekoľko v Monaku až po 200 tisíc prípadov tuberkulózy v niektorých iných krajinách. Uvedol som, že TBC je veľkým problémom. Toto sú podľa našich údajov, to, takýto má prehľad máme z našich prehľadov, zisťovaní. Asi 75 je um, prípadov, ktoré sú uh, recidívami, ktoré sa potom pretavili do tuberkulózy, ktoré sú spôsobované kmeňmi s vysokou rezistenciou. Sú tu dve, dva dôležité determinanty e, v súvislosti s TBC. Poprvé je to migrácia. Tu vidíme percento prípadov tuberkulózy e, od krajín, ktoré ich nahlásili, väčšinou, e, väčšina krajín západ, na západe hlasy o tom, že ide o migrantov. Potom e, je tu kontrola cezhraničná e, s ohľadom TBC. Keď ľudia cestujú medzi krajinami, je potrebné um, riadne odkontrolovať prítomnosť tohto ochorenia. Ďalším determinantom je väzenie. Um, v niektorých krajinách je vysoká chorobnosť e, na tuberkulózu. 2 až 2,5 Eh, väzňov v niektorých krajinách eh, sú s aktívnou tuberkulózou. Aj v Európe, v Európskej únii je podstatne vyššie percento ochorení na TBC vo väzeniach eh, než v bežnom populácii. Ministerstva, ktoré zodpovedajú, teda sú posnuté práve týmto ochorením, sa dali hlavu, hlavy dokopy, vypracovali akčný plán na zastavenie TBC. No a boli bol vypracovaný konsolidovaný akčný plán na prevenciu bežnej tuberkulózy i vysokorezistentnej. Je na to rozpočet a cieľom je um, z, nielen potlačiť tuberkulózu, ale hlavne Um, potlačiť hlavne tie formy tuberkulózy, ktoré sú vysoko rezistentné. V Rumunsku, keď si to porovnáme s krajinami EU e, e, a EEA, či 53 krajín, vidíme, že v Rumunsku je výskyt oveľa vyšší ako v ostatných krajinách Európe. Prekvapujúca je úmrtnosť, žiaľ. Pacient v e, Rumunsku Mm, má 5-krát, 6-krát eh, vyš, 5-krát vyššiu eh, eh, šancu umrtia na túto ochorenie než v iných krajinách. Čo je, ako je to s liečením? Toto liečenie je drahé, je to vyše 2500 e-, eur na rok. Začínajú sa projekty v mnohých krajinách, vrátanie Rumunska, Pracuje sa tam s malou kohortou a s 300 pacientov. Liečenie tejto kohorty je pomerne uspokojivé. 70 sa vyliečia. Tí, ktorí z kohorty vypadnú, už nemajú takú šancu na úspešnosť liečby. Vidíte, ako 20 je úspešná liečba mimo kohorty. Čo sa týka očakávaných výsledkov, boli pracovaný e, akčný plán. E, ten vypracovali e, iné členské štáty. Na základe tohto akčného plánu spolu s inými členskými štátmi si Rumunsko vypracovalo vlastný akčný plán. A keď sa tento plán vykoná, mal mal by eh, eliminovať 4500 eh, eh, týchto ochorení na vysokorezistentné kmene CBC. No chcem na záver ukázať tento obrázok. Tu máme premiéra Rumunska, je tu regionálny riaditeľ VHO a bývalý komisár Dali a člen poslanec parlamentu, e, kedy bol tento plán zverejnený. Dôležité je tento plán vykonať. Takže chcem e, poďakovať kolegom, ktorí nám prispeli a takisto kancelárii. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za prezentáciu. Naozaj bola informačne hutná. Zaujímavé informácie a teraz by som odovzdal slovo Európskej komisii. Takže nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za pozvaň. Volám sa Jan Peller. Som na DG Europe 8 a riadím príspevky EÚ na boj proti AIDS v určitých oblastiach a takisto som v predstavenstve VHO. Tam spolupracujem s predstaviteľmi ďalších krajín. Takisto poviem o globálnom fonde, o ktorý, som predstavil. Je, jeho úlohou je aj kontrola pro, výskytu tuberkulózy. No ale skôr, než sa do toho pustím, dovolte, aby som podstúpil a jednodušene Ehm, by som povedal, čo je potrebné na dobrý e, program boja proti TBC a ako postupovať, ako pristupovať k problematike, ako e, zrieť systém na výkon plánu a takisto, čo navrhni, treba navrhnúť, aby sa urobilo v rámci toho programu. Treba mať nielen potrebné prostriedky, ale aj e, um, to platí nielen pre TBC, ale aj pre uh, AIDS a tie um, choroby, ktoré sú chorobami chudoby. A treba vlastne mať e, správny prístup k tomu obyvateľstvu, ktoré e, zvykne byť týmito chorobami posunuté. často je to veľmi chudobné obyvateľstvo, sú to väzni a napríklad aj Romovia. Potom je potrebné mať možnosť, je potrebné mať možnosť tých e, ľudí e, do toho zainteresovať, e, ktorý, na ktorých sa bude program stiahovať aj finančne, aj politicky. Ehm, máme mechanizmy, ako podporovať kontrolu ehm, tuberkulózy. Je, máme národný ehm, zdravotnícky systém, ktorý má ktorý rieši kontrolu Eh, výskytu TBC, ale máme aj vonkajšiu politiku, ktorou sa snažíme podporiť krajiny, aby eh, kumulovali dostatok prostriedkov a mali vhodné systémy na boj proti týmto eh, ochoreniam na úrovni EÚ sú krajiny, ktoré sú typické pre ochorenia TB viac a tie majú prístup k štruktúrálnym fondom ASF Takisto sú tu eh, programy verejného zdravotníctva a potom je tu eh, pracovný eh, program výskumu v oblasti tuberkulózy, ktorý pomáha budovať kapacity venujúce sa týmto ochoreniam na úrovni jednotlivých štátov. Čo sa týka podpory EÚ, má Centrum pre kontrolu ochorení v Štokholme, ktorý v 2008 vypracoval akčný rámcový plán s konkrétnym programom venovanom tuberkulóze, kde sú možnosti získať e, pomoc pre krajiny, ktoré sú obvykle e, s vysokou záťažou tuberkulózy na ďalšie roky. Potom je tu e, na globálnej úrovni je Svetová zdravotnícká organizácia ako e, popredná agentúra, ktorá podporuje partnerstva e, v oblasti kontroly TBC a takisto Globálny fond e, je príspevkom na boj proti tuberkulóze v roku 2001 bol zriadený krajinami G8 vrátanie Európskej komisie. Bolo to na reakci- ako reakcia na naliehavú potrebu eh, liečenia pri eh, osôb v tých eh, krajinách, ktoré boli veľmi postihnuté napríklad AIDS. Ehm, zaznamenali sme obrovský úspech Um, v liečení uh, tých ľudí, ktorí si nemohli uh, dovoliť uh, liečbu tohto ochorenia z vlastných prostriedkov a bol to naozaj obrovský úspech celkovej solidarity. Um, v boji proti HIV je AIDS, sú ďalšie medzinárodné prostriedky. Celkovo, aj keď prispievame E, proti, proti HIV je to len 21%, ale ďalej e, prispieva Svetová bank e, a americká vláda. Takisto 51 týchto finančných prostriedkov ide na boj proti malárii, na TBC je to podstatne menej. Predtým to bolo 19 miliárd e, US, e, amerických dolárov. Európska komisia prispieva asi 100 e, miliónmi eur ročne. A takisto sú tu prostriedky z Európskeho fondu pre rozvoj a z rozvojových nástrojov a my to oficiálne um, hlásime OECD ako rozvojovú pomoc. To je príspevok EÚ na uh, ako rozvojovú spoluprácu. Takže OS, USA sú najväčším donorom, ale potom vidíme, veľké európske krajiny, väčšina donorov je z EÚ, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Európska komisia je najväčším, Taliansko, Španielsko, prispeli na začiatku globálneho fondu významnou čiastkou, ale potom menej už v posledných rokoch. A potom sú tu krajiny, ktoré sú menšie v svojej veľkosti, ale prispievajú veľkým podielom na zdroje, na rozvoj, ako napríklad Švédsko, Dánsko, Írsko, Luxembursko. Takže máme v globálnom fonde finančnú krízu, záleží na tom, ako sa na to pozeráte. Zvýšenie v tomto financovaní od roku 2001, ako vidíte, je veľmi e, pozoruhodné. Potom došlo k takémuto prudkému poklesu, to boli tie ročné vyplatenia v takomto, čerpania v takomto krátkom čase. Ale vidíme, že je to teda naozaj impresívne. Je to 3 miliardy v roku 2010, v roku 2011. Ako viete, sme mali problémy s riadením v globálnom fonde takže tam došlo k mnohým reformám v globálnom fonde a to sa odrazilo práve v tomto poklese v vyplácaní na 2637 miliard, ale tento rok predpokladáme, že budeme mať na 3 miliardy a že bude ten, toto čerpanie rásť e, pomalším tempom v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Takže vidíme to tu teraz skôr ako vyrovnávanie. Vidíme, že globálny fond bude naďalej pokračovať a bude môcť čerpať tieto čiastky, ale neuvidíme už takýto prudký nárast, ako sme videli v posledných rokoch a je nereálne očakávať podobný nárast z krátkodobého hľadiska ale určite tu nemáme krízu, ktorá by znamenala, že by došlo k nejakému zníženiu financovania z globálneho fondu. Ešte k e, tomu rozdeleniu medzi rôznymi chorobami tu vidíte tieto rôzne čiastky na HIV, maláriu a tuberkulózu. Potom sú tu výsledky, kumulatívne hodnoty 9,3 milióna osôb, ktoré boli priamo pozorovaní a dostali liečbu. 270 miliónov boli ITN, to bola malária a podobné choroby šírené hmyzom a 3,6 milióny ľudí sú liečené na HIV AIDS. Celkový obraz je dobrý a vidíme, ale že pokrok je veľmi nerovnomerne rozdelený medzi krajinami. Vidíme pokrok v mnohých krajinách, ale najmä v Afrike vidíme oblasti s veľmi obmedzeným pokrokom. Takže tu sa musíme viacej venovať takýmto situáciám. Keď si pozrieme EÚ a príjamacie krajiny globálneho fondu, to sú tie e, krajiny s vysokou prioritou TB, definované VHO tak vidíme v minulosti dobrú prax a síce, že keď krajiny vstúpili do EÚ, už nežiadali o ďalšie financovanie z globálneho fondu. Estonsko malo grant na 10 miliónov na HIV, ktorý skončil v roku 2007 a teraz e, Rumunsko a Bulharsko majú ešte stále aktívne granty, dostali 6 nad 65 miliónov každý a tieto granty skončia v roku 2014 a 2015. Pozrime si veľmi stručne tieto dve krajiny. Bulharsko zvyšilo svoj podiel z národného rozpočtu z 9,1 na 9,8 a znížilo externé zdroje, ktoré boli vynakladané na zdravotníctvo z 1,9 na prakticky nulu tuberkulo- strat- majú stratégiu pre tuberkulózu na nasledujúce tri roky, ktorá predstavuje 37,4 milióna a globálny fond prispieje 5,2 miliónmi, ale postupne čas po častiach. Teraz vláda pokrie 60 ročných nákladov na túto stratégiu a potom postupne narastie na 100% v roku 2015, keď grant skončí. Podobná stratégia existuje aj pre grant HIV. A v Rumunsku vidíme tiež e, nárast podielu vlády zo štátneho rozpočtu z 9,1 na 10,8 Vidíme, že vonkajšie zdroje, ktoré predstavovali 5,7 celkových výdavkov na zdravotníctvo, sa teraz v roku, 2000, v roku 2009 dosiahli úroveň prakticky nula. Ako sme počuli, je tu národný plán, ktorý majú HIV a TB v spolupráci s eh, VHO. Príspevok Globálneho fondu je 37 miliónov eur. A čo je pozoruhodné, je, že keď sme spoločne navštívili eh, bol tam komis- Európska komisia, VHO pre e, Rumunsko a Rumunsko sa ústami premiéra zaviazalo, teda nie ministra zdravotníctva, ale premiéra, že budú tento národný plán úplne financovať, že prevezmú vzájomné e, záväzky, že prevezmú záväzky z globálneho fondu tak, aby sa zlepšilo zdravotníctvo. To je naozaj pozoruhodné a okrem toho ministerstvo zdravotníctva e, sa dohodlo z VHO a z ECDC, že každé dva roky sa bude konať takáto kontrolná návšteva. Takže gratulujem pokroku, ktorý tieto dve krajiny dosiahli. Ďakujem veľmi pekne. A teraz otvorím kolo otázok. Prvá otázka je od kolegu Tana a potom ďalší, ktorí sa prihlásili. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím, že viacer už poznáte moje stanovisko k tejto otázke, hovorí kolega Tanašči a hovorím, že som rád, že môžeme sa na túto tému pobaviť a riešiť tento problém, ktorý sa týka Rumunska. Chcem sa poďakovať doktorovi eh, Darovi za jeho realistickú prezentáciu a chcel by som zdôrazniť niektoré z tých bodov, ktoré už povedal a e, chcel by som uviezť aj ďalšie údaje. Situácia v Rumunsku by sa mohla vnímať z dvoch uhlov pohľadu. Na jednej strane je to úspešnosť liečby, ktorá je 70 ako ste povedali, v tých prípadov z kohorty pre globálny fond a pod 30 mimo tejto kohorty z Globálneho fondu. Takže vidíme, že cez Globálny fond majú pacienti prístup k, za, k, k, k liekom, ktoré inak nie sú dostupné ku kra, v krajine. Platí to povedzme pre HIVTB. A hospitalizácia a liečba boli lepšie kontrolované a preto boli výsledky oveľa lepšie. Na druhej strane 2. oktobra 2012 ako sa to už povedalo, Rumunské ministerstvo zdravotníctvo schválilo národ, národný plán pre HIV-TB, ktorý bude financovaný e, počas 4 rokov e, vyše 300 miliónmi eur. To je okolo 27 miliónov ročne. Keď to porovnáme súčasnú situáciu, e, ktorá bola pod 20 mimo globálneho fondu v úspešnosti liečby, tak sa očakáva, že v rámci tohto projektu sa zvýši. Na tebe bolo to 4 milióny, narastie to na 5 miliónov v roku 2013 a celkové bude alokovaných 5 miliónov eur na ante, e, protituberkulózny plán. A to znamená, že v roku 2013 sa rozpočet zdvojnásobí na 10 miliónov pre tuberkulózu. Ale treba zohľadniť aj to, že tých 5 miliónov na NTB závisí aj na odhlasovaní rozpočtu e, v, parlamente tento rok. Takže tento parlament, ak, ne, ak parlament neschválí navrhovaný rozpočet, tak bude len 1 milión Eh, eur k dispozícii na tebe. Pokiaľ ide o ten prechodný mechanizmus financovania, eh, ktorý začne 1. januára 2013, tak Rumunsko dostane 3,6 milióna eur na dva roky, to znamená 1,8 milióna eur na rok. A tieto prostriedky zabezpečia lieky pre 300 pacientov, eh, rýchlu diagnostiku, nejakú e, intervenciu nemoc, e, väznice a ľudí zo vzdialených e, osad. Treba povedať, že VHO odhaduje, že Rumunsko má okolo e, 1500 NBT pacientov, ktorí by mali byť liečení alebo ktorí sú liečení a súčasne sú tu aj ľudia, E, ktorí nie sú diagnostikovaní, lebo Rumunsko nemalo na to prostriedky. Takže týchto 1500 je pravdepodobný údaj. VHO Európa tiež povedalo, že e, Rumunsko musí vynaložiť 10 miliónov eur e, ročne na to, aby potlačilo rezistenciu na lieky TB ale vidíme, že nás náročný prog- na, na, národný program TB je taký, že Rumunsku bude chýbať približne 8,2 milióna eur ročne, alebo ak rozpočet nebude schválený, tak potom 13,2 milióna eur ročne bude Rumunsku chýbať. Teraz mám niekoľko otázok na komisiu tomto kontexte by som sa chcel spýtať komisie, že či by nepodporilo Rumunsko a iné krajiny e, v tom, aby požiadali o revíziu globálneho fondu a kritéria oprávnenosti, tak aby sa troška uvoľnili tieto obmedzenia a či sa nevie zabezpečiť, že také konkrétne zdravotné problémy, ako napríklad tá rezistencia a podobne, by sa riešili cez štruktúralné a e, kohezné fondy a potom, aké opatrenia vidí na pomoc e, Rumunsku tak, aby si udržalo dosiahnuté výsledky, dosiahlo ďalšie, ďalší pokrok a aby aj v budúcnosti dokázali lepšie bojovať s týmito ochoreniami a e, zlepší sa pod, zvýši sa podpora pre globálny fond. A potom je tu ďalšia otázka. Aké ďalšie kanály môže použiť EÚ na to, aby pomohla fondu Interbe? pri tom, aby sa za, na to, aby sa zabránilo epidémii v Európe a rozšírili výdavky, zvýšili výdavky na výskum a vývoj. Mám aj otázku na doktora Daru, ak môžem. Počítate s nejakými ďalšími možnými riešeniami, ktoré by pomohli Rumunsku vyrovnať tieto nedostatky financií a aké sú primerané riešenia na E, zabránenie šírenia tohto zdravotného ohrozenia cez hranice. Ďakujem. A teraz ďalší kolega. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, hovorí e, kolegyňa. Tak vidíme, že e, v pri týchto ochoreniach e, odborníci tvrdia, že preventíva je lepšia ako liečba, takže by som chcela počuť od oboch pánov, ako sa, tie, ako sa informuje o týchto chorobách. Je to mimoriadne dôležité pri AIDS, ako vyzerá tu na profilaktika. Existujú totiž choroby, ktoré sa E, ktoré vznikli nielen v dôsledku slobody pohybu, ale súvisia aj so spôsobom života ľudí. Tuberkulóza je ochorenie tých, ktorí majú nedostatočnú výživu. Ide tu o zlé stravovacie návyky, zlú stravu. Máme e, nejaké výskumy, prieskumy o podvýžive obyvateľstva v Európe v súvislosti s touto krízou, ktorá teraz tu na zúri. Poukázali ste na to, že e, tá miera v Európe klesá, ale mohlo by sa ukázať na pozadí krízy, že je týmto možno ohrozená väčšia skupina ja chápem, že vynakládame veľa prostriedkov na lieky, na ďalšie preparáty, aby sme e, e, zabranili týmto chorobám, aby sme mali prevenciu voči HIV a tuberkulóze. Samozrejme, že existujú osobitné problémy v súvislosti s tuberkulózou odolnou voči liekom budeme tu mať aj prostriedky v tých, e, na výskum, aby sme mohli prísť novými liekmi na trh? A ešte jedna otázka. To ste síce neuviedli v svojom výklade, ale vieme, že e, e, sa Svetový fond zaoberá aj, aj maláriou v jednom lekárskom časopise z USA som čítala, že tam našli nový prostriedok a že počet samcov komára sa z, e, znižuje, teda ide o tých komárov, ktoré by mohli oplodniť samice, tým sa e, znižuje populácia komárov prenašajúcich maláriu. Vieme niečo o tom? Používa sa to? Zdá sa, že sa tým dosahujú veľmi dobré výsledky. A ja by som chcela vedieť, v akej miere je táto novinka dostupná v Európe a keď nie, či máme možnosť e, skontaktovať sa s takýmito strediskami. Možno je to prostriedok e, chránený patentami. Neviem, ale rada by som to vedela. Ďakujem, doktor Dara. Nech sa páči. Táto otázka financovania je niečo, o čom môžeme hovoriť nielen v súvislosti s komisiou, ale aj vládou ale vieme, že je tu tento nedostatok prostriedkov a ide o to, že ak sa to nebude financovať teraz, tak na budúce to bude oveľa viac. Takže sme povedali kolegom, že všetko, čo vydáte na, e, e, na HIV a TB, e, sa z, z, z, využije na to, aby ste zvládli tieto ochorenia. Hovorili ste o cezhraničnom aspekte, to je veľmi dôležité. Žiaľ, nemáme mechanizmus kooperácie e, cez hranice. Keď sa ide z jednej krajiny na dru- do druhej, tak nemáme konzistentné sledovanie pacientov, ktorí prekračujú hranice. Takže musíme, aby ministri a manažeri, ktorí pracujú v tejto oblasti, sa zaoberali minerálnym balíčkom pre kontrolu TB. Myslíme si, že to je to minimum, ktoré treba spraviť. Publikovali sme to ako dokument pre konsenzus a, mus, e, a musí sa to dodržať. Pokiaľ ide o implementáciu, tak sú tu ešte právne otázky a e, okrem právnych otázkov sa ministri zaoberali aj finančným aspektom, a síce, že ak osoba prekročí hranice, kto to bude financovať. Máme určité príklady zo sveta, napríklad Mexiko, USA, kde majú veľmi dobrú cezhraničnú kontrolu, ale žiaľ v Európe sme neurobili dosť preto a spolupracujeme s ministrami zdravotníctva na tomto. Pokiaľ ide o sociálne e, aspekty, to je veľmi dôležitá vec, na ktorú ste upozornili. Tieto sociálne determinanty používame pri údajoch, ktoré máme z krajín, ale TB sa nešíri len medzi naozaj chudobnými. Vždy to bol taký mýtus, že tuberkulóza sa šíri medzi väzňami, ale nie je to pravda. Každý to môže dostať. A ako vieme, jedna tretina populácie je naozaj ohrozená, naozaj infikovaná ak nie sú dobré podmienky, ak nie, sú, eh, ak nie je dobrá výživa, to vedie k aktívnej forme tuberkulózy, ale musíme zlepšiť aj sociálno-ekonomické postavenie a TB je skutočne sociálno-ekonomická choroba a musíme teda zlepšiť aj socioekonomickú situáciu pacientov. Pokiaľ ide o nové nástroje, tak áno, potrebujeme ich, potrebujeme nové vakcíny, Vieme, že to, čo máme teraz, tie očkovacie liatky nie sú dosť účinné. Máme len látky, ktoré sú pre vážne formy e, závažné formy tuberkulózy pre deti. Máme výskum financovaný EU a dúfame, že budeme mať čoskoro alebo v budúcnosti novú vakcínu, ale to nebude v období najbližších dvoch, troch rokov, pretože musíme vidieť dopad tejto e, vakcíny. Slubnejšie sú nové lieky, aj na tých sa teraz pracuje. Ale ak e, nevyužijeme e, e, príležitosť a nebudeme mať taký zdravotný systém, ktorý bude komplexný, tak ani nové rieky nepomôžu vyriešiť túto situáciu. Takže je tu úloha, ktorú môže hrať aj farmaceutický priemysel, aj EÚ. Ďakujem. Yes, thank you. Um, Áno, ďakujem. Chcel som hovoriť o financovaní, chcel som hovoriť o tom, ako môžeme financovať kontrolu TBC v Európskej únii zrejme e, je to najlepšie miesto, kde by človek mal byť na svete, pretože je tu toľko finančných možností. Ale e, Európskej únii hlavnú zodpovednosť za organizovanie zdravotného systému má vláda. A to sa vyžaduje. Vyžaduje sa dlhodobá stratégia a trvalo udržateľné financovanie a takisto aj politická vôľa, aby sa potrebné prostriedky pridelili prioritným chorobám, prioritným intervenciám, ktoré sa zadefinujú v krajine. A je tam veľa eh, finančných eh, príležitostí v Európskej únii vy ste spomenuli štrukturálne a regionálne fondy, to je zrejme najväčšia príležitosť pre eh, takéto financovanie, pretože sú tam eh, obrovské sumy. Potom, pokiaľ ide o financie eh, do zdravotníctva v rokoch 2007 až 2013, tak sa tam plánovalo 5 miliard eur. No a potom sú tu oblasti, ktoré sú plánované pre investície, napríklad priama zdravotnícka infraštruktúra, potom nepriame sektory, kde je aj pozitívny účinok na zdravie, ako sú politiky zamestnanosti, a zdravotné politiky. No a potom sú tu ďalšie oblasti, ktoré majú vplyv na širšie ekonomicko-sociálne aspekty. Je, sú tu teda príležitosti na to, aby sa využili štrukturálne fondy, ale tá krajina, ktorá dostane finančné prostriedky, musí požiadať o ne. Je tu aj množstvo ďalších príležitostí, sú tu zdravotné pro, programy. Tie sú veľmi špecifické. E, sú tam také finančné prostriedky, e, ktoré nie sú príliš veľké, dajme tomu 50 miliónov eur, takže nemôžete ani veľa očakávať. Ale samozrejme technická spolupráca, učenie sa od seba, e, výmena najlepších praktík, technická pomoc, ako aj finančná pomoc z ECDC a programy verejného zdravotníctva. Potom sú tu skupiny odborníkov, kde národní experti tiež spolupracujú. A v rámci rámcového programu pre FP7 e, veľká suma ide na výskum chudoby a súvisiacich chorôb, predovšetkým TBC. E, veľa peňazí ide e, do výskumu tejto choroby a iných chorôb a toto financovanie vychádza z víziev na prekladanie návrhov. Takže toto je celkové financovanie a potom tu boli konkrétne e, otázky na globálny fond predpokladá komisia nejaký spôsob využívania tohto globálneho fondu. Musím povedať, že momentálne e, komisia má 330 miliónov na roky 2011 e, až 2013. E, tieto finančné prostriedky sa plne vyplatia, ale potom ďalší viacročný finančný rámec začína v roku 2014 a samozrejme tie sumy, ktoré budú k dispozícii, budú závisieť od celkového e, finančného rámca a od spolupráce. Finančné prostriedky, ktoré idú do globálneho fondu, e, prichádzajú e, z Európskeho nástroja pre rozvojovú spoluprácu. Sú teda vyčlenené ako rozvojová pomoc a to znamená, že finančné prostriedky možno prideliť iba určitému zoznamu krajín a tam nie sú e, krajiny Európskej únie. E, máme teda problém, ako odôvodniť e, Európskemu parlamentu, že použijeme prostriedky z oficiálnej rozvojovej pomoci na programy v Európskej únii a nie v rozvojových krajinách. Pri uplatňovaní našej súčasnej politiky sa zameriavame predovšetkým na najchudobnejšie krajiny vo svete a globálny fond pripravil nový model financovania, ktorý e, podporuje e, vlastné stratégie krajín a dáva prioritu tým najchudobnejším krajinám, tie, ktoré sú najviac zaťažené e, chorobami a tým najchudobnejším krajinám. To znamená, že dojde k zníženiu relatívnej možnosti financovania tým krajinám, ktoré majú menej kraj, chorob a ktoré nie sú až také chudobné. To znamená, že tam bude menej finančných eh, prostriedkov, ktoré pôjdu do Latinskej Ameriky a do východnej Európy. Eh, musíme čeliť tomuto problému, ale zároveň musíme vnímať potrebu investovať eh, do kontroly chorôb ako sú TBC a HIV mimo našich hraníc. Nie je to len prejav solidarity, ale robíme to aj vo vlastnom záujme. HIV a TBC sa vlastne dovážajú do EÚ od od východných susedov. Je to aj v našom vlastnom záujme, aby sme investovali do kontroly týchto chorôb a regulácie týchto chorôb vo východnej Európe a krajinách na východ od EÚ. Globálny fond sa má zamerať na tie krajiny, ktoré si nemôžu dovoliť sami financovať takéto služby a mali by sem patriť, ale do menšej miery aj tie krajiny, e, ktoré sú na tom trošku lepšie. No, ešte vždy máme príležitosť presvedčiť vlády, aby to prevzali ako vlastnú prioritu pri boji proti týmto chorobám a aby poskytli finančnú aj technickú e, podporu tam, kde sa to dá. Myslím si, že máme na to primerané nástroje na úrovni EÚ v rámci našich interných aj externých politík ale jednoducho ich treba lepšie využívať pri našom dialogu s našimi členskými štátmi a susednými krajinami. Ďakujem veľmi pekne. Takto sme sa dostali na koniec kola otázok a odpovedí. Chcel by som sa e, srdečne poďakovať pánovi Darovi z VHO za jeho príspevok, ale aj za to, že e, nám ukázal, aký je tu tlak na riešenie všetkých týchto problémov. Povedal nám, že všetko stojí peniaze, to vieme a nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa všetko bude točiť o kolo rozumného financovania našich politík tak, aby sme mohli bojovať eh, proti vážnym problémom súvisiacim so zdravím a zdravotníctvom. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, rovnako aj vašim kolegom za vaše vystúpenia. So, wir kommen jetzt zum a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Vykonávací akt o potravinách a krmive z Japonska po havárii vo Fukushime. K tomu máme ešte hodinu a 20 minút. Máme tu tlmočníkov k dispozícii do 18.30, aj chorvátskych tlmočníkov. Mali by sme využiť ten čas. A kolegyňa Rivazi, keď sa nemýlim, zastupuje dnes túto tému. Takže ak je to pravda, tak vás sem poprosiť, aby ste začali. Merci, monsieur le président, et euh, je suis désolée pour les interpellations. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. ospravedlňujem e, sa tým, ktorí e, mali tlmočiť z chorvačtiny, lebo budem hovoriť e, francúzsky. Chcela by som zniesť námietku voči vykonávaciemu aktu, e, ktorý ukladá povinnosti tým, ktorí dovážajú potraviny a krmivo z Japonska po havárii vo Fukushime. Na to sa máme zamerať v diskusii. Moja namietka sa venuje dvom bodom aj v podstate, aj v forme. Pokiaľ ide o tú podstatu, myslíme si, že tento návrh by nemal obmedzovať vzorkovanie, odoberanie vzoriek z potravín a krmiva z Japonska až na 11 výrobkov, eh, pardon, až na niekoľko výrobkov eh, z 11 prefektor, eh, ktoré sú uvedené v prílohe 4. Odborníci, ktorí nám radili, nám povedali, že je tu veľmi malá istota, čo sa týka týchto výrobkov po havári vo Fukushime, naozaj nemôžeme počítať s tým, že tieto e, výrobky sú stabilné a myslíme si, že e, je príliš skoro na tom, aby sme povedali, že odobranie vzoriek a analýza e, potravín a krmiva z Japonska by sa nemali odohrávať je naozaj veľmi dôležité, aby sa tieto kontroly robili u potenciálne kontaminovaných potravín a krmiv zo všetkých eh, prefektúr, ktoré mohli byť ohrozené kontamináciou. Ak máme na pamäti eh, nestabilitu reaktorov vo Fukushime, tak si uvedomieme, že nemôžeme znížiť eh, početnosť dovozných kontrol podľa článku 10. Komisia v článku 53 nariadenia z januára 2011, e, ktoré stanovuje e, všeobecné princípy a hygienu potravín, jednotlivé kontroly a ich početnosť. To, čo navrhujeme, E, sa týka všetkých opatrení, ktoré majú znížiť ohrozenie e, ľudského zdravia a zdravia zvierat. Tento návrh momentálne znižuje riziko pre ľudské zdravie a komisia e, prekročila svoje vykonávacie právomoci. To bola teda námietka, ktorá sa týkala podstaty. A druhá námietka, ktorú by som chcela vysloviť v mene zelených, je e, námietka, ktorá nesúvisí až tak s podstatou, ale je to skôr technická námietka. A Znám e, nám to komisia objasní. Podľa článku 5 nariadenia 182 e, z roku 2011 má Európsky parlament v akomkoľvek štádiu povedať komisii, že vykonávací akt prekročil právomoci e, komisie a v takom prípade komisia musí zrevidovať vykonávací akt a musí zobrať do úvahy stanoviska Európskeho parlamentu a musí potom informovať parlament a radu, či si ponechajú vykonávací akt, e, či ho upravia alebo ho stiahnu. Európsky parlament nemal zatiaľ možnosť reagovať alebo namietať proti vykonávaciemu aktu v súvislosti s článkom 11. Parlament ešte nemal možnosť reagovať na pôvodný návrh z 12. oktobra ktorý bol prijatý 19. oktobra členskými štátmi a 26. oktobra 2012 parlament potom e, prijal opatrenie. Je to poľutovanie hodné a nepriateľné, že povinnosti e, boli porušené. A v dôsledku toho by som chcela vedieť, či by ste nám vy mohli povedať, čo mienite robiť vzhľadom na námietku, ktorú vám predkladáme dnes a či si myslíte, že či budete môcť niečo robiť ďalej v odpovedi na našu námietku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, by som eh, chcel si vypočuť eh, reakciu komisie na to. Áno, ďakujem, pán predseda. A ani ja nedám veľa roboty chorvátským tlmočníkom. Chcem však povedať to, že sme boli v takej právnej situácii, kedy predchádzajúce nariadenie končilo platnosť 1. októbru minulého roku. Ak by sa komisia neujala iniciatívy pred týmto pred tým termínom, potom by predchádzajúce nariadenie stratilo platnosť a nebola by absolútne žiadna možnosť kontroly na vstupe či ohľadom použitia produktov z Japonska. To znamená, že bez akejkoľvek eh, organizovanej kontroly by, nebolo možné, eh, by bolo možné tieto výrobky dovážať. Eh, Vzniknutú situáciu sme však chceli riešiť. Myslím tým situáciu, kedy by sme ostali bez kontrolu. Preto sme rokovali s japonskými orgánmi, ktoré samozrejme chceli tieto kontroly zvoľniť a tiež sme čakali na posledné výsledky predchádzajúcej úroj, úrody, na hlavne ryže, ovocia a zeleniny. Všetko toto prebiehalo v lete. A práve preto sme naozaj e, predložili návrh rozhodnutia parlamentu 10. E, oktobra. Tento návrh e, prerokoval výbor a bol to prijaté 26. oktobra, teda ešte skôr ako bol 1. november. V rámci e, revízie predchádzajúceho právneho aktu sme chceli zaujať e, opatrný, ale primeraný prístup. Teda chceli sme, aby ostala primeraná ochrana európskych spotrebiteľov o, s ohľadom na dovoz japonských výrobkov a produktov. Ehm, to nemôžem hovoriť ja, ale určite, že to, čo sa stalo s reaktormi vo Fukushime, Ehm, môže sa považovať, že je zvládnutá, alebo iný sa ehm, môže domnievať, že pod kontrolou nie je. V budúcnosti sa tá situácia môže zhoršiť alebo aj lepšiť. To sa nedá ehm, predvídať. Japonské orgány tvrdia, že všetko majú pod kontrolou. Um, prebeho, vykonali množstvo testov a tým nám japonské orgány dokázali, že situáciu naozaj um, berú vážne. Um, od marca vykonali Japonci viac ako 300 tisíc eh, testov najrôznejších výrobkov, ktoré sa vyrábajú v rôznych eh, prefektúrach, teda regiónoch, najmä v regióne Fukushima. Od začiatku roku 2011 ich bolo predložených 165 tisíc. Znamená to, že um, kontrola potravín je na vysokej úrovni. Týka sa to ich vlastných výrobkov, teda pre vlastnú spotrebu, ale aj tých, ktoré sú určené na vývoz. Ako viete, eh, tieto kontroly sa musia vykonávať eh, pred vývozom eh, z uvedených 12 prefektúr, ktoré sú na zozname. Od 11.3. E, bolo vykonaných e, viacero tisíc e, testov, ktoré majú doplniť tie, ktoré sa vykonávajú v Japonsku pred vývozom. A ešte v júli 2011 Francúzsko však našlo dve dodávky kontaminovaného čaju. Odtedy sa však neobjavilo nič podobného členské štáty informovali o pozitívnych výsledkoch výrobkov vyvážaných z Japonska. Môžeme teda legitimne dôverovať zárukám a výsledkom testov japonských orgánov. Je pravda, že v novom opatrení je určitá zmena oproti predchádzajúcej situácii, oproti predchádzajúcej situácii, najmä ohľadom niektorých eh, prefektúr. My sme tam totiž znížili požadovaný počet kontrol, ale v jednej prefektúre sa kontroly týkajú najmä húb, pretože tam sa radioaktivita strebáva veľmi rýchlo. Eh, pokiaľ ide o eh, prefektúru Fukushima, nechali sme platné tie opatrenia, ktoré už boli platné v minulosti. Preto sa testovali všetky potraviny, okrem alkoholu. Teda vo všet, v prípade všetkých potravín kontroly prebiehajú v deviatich ostatných prefektúrach, dokopy je 12. V tých deviatich eh, prefektúrach sme schválili zoznam 41, 41 výrobkov, produktov, oproti situácii, kedy boli kontrolované všetky produkty. To sú e, výrobky o počte 41, ktoré treba kontrolovať ešte v Japonsku pred vývozom, najmä do krajín EÚ. Nie sú tam však uvedené produkty s krátkou životnosťou, ako napríklad zelenina, šaláty, ktorých životnosť e, je 2-3, e, prípadne 4 mesiace. O nich vieme, že boli vypestované v zónach, ktoré neboli kontaminované. A preto nie je dôvod, aby boli kontrolované, pretože e, nedostali dávku radioaktivity v marci, pretože aj e, ich vegetačné obdobie je krátke. Preto sme tieto produkty do zoznamu nezapracovali. Napriek tomu máme zoznam 41 produktov, ktoré sa kontrolujú. Okrem toho sme nechali 5-percentnú vzorku kontrol z výrobkov zo všetkých prefektúr a podľa nášho názoru je potrebné ponechať ďalšiu úroveň kontrol okrem toho, čo už e, vykonávajú japonské orgány. Pokiaľ ide o zasielku čaju e, z júnu, júna 2011. Tam e, členské štáty nezišli, nezistili žiadnu závažnú kontamináciu. Na záver poviem toľko, že sme prijali e, opatrenia, ktoré zodpovedajú danej situácii a takisto tomu, že sa situácia v Japonsku zlepšila. Dotkli sme sa noriem. Iste viete, že sme prevzali japonské normy, ktoré boli oveľa prísnejšie než normy európske. A tie u nás sú v platnosti od z Černobylu. Japonské orgány prijali a o tom sme už na tejto pôde hovorili. A veľmi prísne opatrenia. Aby som odpovedal na vašu druhú otázku, poviem, že sme podľa, nášho, podľa môjho názoru neprekročili svoje kompetencie. Podľa článku 53 sme ponechali najvýznamnejšie opatrenia, prispôsobili sme ich situácii vzhľadom k nehode pred 1,5 rokom. Je však celkom jasné, že keby Eh, sa reaktor dostal do fázy fúzie a opäť kontaminovaná dané regióny prefektúry. V tom prípade sme pripravení eh, prijať ďalšie opatrenia. Znamená to, že nežijeme v neistote. Žijeme v súčasnosti a sme schopní zareagovať do 24 hodín. Môžeme legislatívu prispôsobiť novej situácii ak by nastala nová kontaminácia v dôsledku novej nehody tohto reaktora vieme zareagovať. Takže prispôsobili sme sa situácii a okrem toho tie staré opatrenia končili k 1. novembru. My sme naš, svoje kompetencie neprekročili. Snažili sme sa iba prispôsobiť danej situácii. Takže to je všetko Pán predseda, ako moja odpoveď? Ďakujem. Ďakujem pekne. E, dostali sme sa na koniec nášho programu. A môžem len toľko povedať, že kolegyniam želám príjemný večer, ako aj komisii. Naše ďalšie zasadnutie bude 17. 18. decembra tu v Bruseli a chcem vás všetkých pozvať, kolegyne, a dúfam, že aj kolegovia prídu. 17. decembra v pondelok o 20. hodine bude to taká drobná recepcia príboru, pri výboru, výboru Envy um, s tematikou Vianoc. Takže dúfam, že sa v pondelok 17. o 20. dostaví čo najviac kolegyň a kolegov. Týmto uzatváram naše rokovanie. Želám vám príjemnú cestu domov. Dovidenia.